podpísanie právnych aktov. Predseda rady a ja budeme podpisovať jeden právny akt e, v zmysle legislatívneho poriadku, v zmysle s e, článkom 74 e, parlamentného procedurálneho poriadku bude potom zverejnený. A následujúce oznámenia zmeny zmeny do rokovacieho poriadku. Posledný posle, teda posledná verzia rokovacieho poriadku bola v zmysle článku 137. Ono to máte pred sebou, všetko sme rozdali. My sme robili konzultácie s politickými skupinami a v súlade s týmito konzultáciami pri eh, vzájomnej podpore všetkých politických skupín. Predstavujem vám posledné zmeny eh, po programu rokovania. Takže v stredu 30. novembra, teda dnes, dve správy pána Rabkaja eh, týkajúce sa pána uh, o, o o odnínatie e, jeho imunity. To bude prvý bod diskusie po, e, po odsúhlasení programu dnešného dňa. Takže to bude prvý, e, prvé, prvé rozhodnutie, ktoré boli politické skupiny 1. decembra, ústna otázka týkajúce sa Um, ehm, a prvé, uh, áno. Takže e, VH, VIH, e, tá bude na programe a potom správa pána Rabkaj týkajúce sa imunity pána De Magistris bude bodom na hlasovanie. A potom takisto hlasovacia doba sa bude sa predlžiť do 14. hodiny na zajtra. Takže toto by boli vlastne rozhodnutia všetkých politických skupín. Má niekto námietky proti tomu, čo som prečítal? Dobre, nie sú žiadne poznámky, takže považujeme tieto zmeny za schválené. Dobre, takže máme e, stanovený poriadok dnešného rokovania, vážne dámy a páni, a môžeme prejsť k realizácii nášho programu. Ako viete, prvým bodom dnešného programu eh, nie, ešte pán Van Dalen chcel sa vyjadriť. Nech sa páči, pán Van Dalen. Ďakujem, pán predseda že mi dovolujete hovoriť na vaše oznámenia, reagovať na vaše oznámenia. Vy ste hovorili o Egypte, ja sám som bol prítomný na voľbách v Kajre spolu so zástupcami Inštitútu Kreata, ktorí eh, pozorovali tieto voľby. Ja sám som videl niekoľko nezrovnalostí vlastnými očami a budem hovoriť a budem uh, o nich diskutovať v liste tento list vám dám na vedomie, aby sme to buď mohli potom diskutovať v príslušnom výbore, alebo aby ste to mohli posunúť ďalej na egyptské orgány. Ďakujem veľmi pekne a veľmi radi využijeme toto pozorovanie, ktoré náš kolega urobil. A teraz e, odovzdám hlas pánovi predsedovi Dolovi. Nech sa páči. Áno, neviem, či som rozumel dobre alebo zle uh, bude sa hlasovať zajtra až, o, až o druhej. Nie. Uh, bude, uh, môže trvať do 14. To znamená, že môžeme hlasovať nie do 13. ale do 14. Lebo ehm, budeme mať zajtra aj vysvetlenia hlasovania. Takže nielen samotná procedúra hlasovania ako, tak, ako taká, ale všetky uh, ale aj všetky vysvetlenia hlasovanie tieto trvajú väčšinou okolo hodiny, aby bolo jasné, že každý sa dostane nárad so, svojom, so svojim vysvetlením hlasovania, tak sme predlžili hlasovaciu dobu. Anche io, come il Presidente Don, non ho ben capito. Tutto questo è per discutere. Pán predseda, eh, rovnako ako ja som, ako pán Dol som to nepochopil to máme na to, aby sme zajtra mohli diskutovať o žiadosti kolegu de Magistrica, ktorý už nie je náš kolega. My teraz diskutujeme o imunite človeka, ktorý už nie je poslanec. O tom budeme diskutovať zajtra počas hlasovania, to som chcel pochopiť. Áno, toto je v súlade s povinnými zásadami. Jednoducho musíme diskutovať, pretože toto je postup, pokiaľ chceme skutočne dodržať e, regula, e, náš reguly. Pán posel, pán posel chce sa vyjadriť? Pán posel, nech sa páči. Áno, ďakujem, pán predseda. Prepačte, ale zajtra sa bude konať jedno z najdôležitejších hlasovaní v tejto legislatívnej periode, a to je právoplatné hlasovanie o prístupe Chorvátska na ktoré potrebujeme aj kvalifikovanú väčšinu a preto e, vás žiadam, aby sa zabezpečilo, že sa toto hlasovanie bude konať podľa možnosti na začiatku, aby tento parlament e, mal kvalifikovanú väčšinu. Ja neviem, či si je každý vedomý toho, že to je jedno z najdôležitejších hlasovanie. Takže, vážené dámy a páni, hlasovací čas je o 12.00, tak ako obvykle. E, tak ako sú prvé hlasovania. A dnes sme e, diskutovali o e, prístupe Chorvátska. Dne, hĺbkovú diskusiu máme dnes a zajtra sa bude hlasovať. Ďakujem vám za vašu poznámku a my, si pripra- my sa pripravíme tak, aby sme mali kvalifikovanú väčšinu v hlasovaní zajtra na obed. Sú nejaké iné otázky? Ďakujem vám za odpoveď, pán predseda. Je jasné, že zajtra čo budeme robiť je v súlade s rokovacím poriadkom. Trápi ma však len jedna vec a preto sa na vás teraz obraciam a žiadam vás o pochopenie. Rozprava, ktorá bude prebiehať zajtra počas hlasovania um, po žiadosti o um, imunitu kolega Dema Gistrice by mala znamenať, že mnohí z nás budú mať potrebu sa vyjadriť, tak si nemyslím, že by bolo dobré, aby táto rozprava prebehla počas hlasovania. To by totiž znemožnilo využiť takéto mm, postupy ako napríklad Catch the Eye, pretože mnohí ľudia by chceli vystúpiť a žiaľ, keby to prebiehalo zároveň s hlasovaním, tak by sa ten čas skrátil. A ja vás prosím, aby Catch the Eye sa venovalo času ako obvykle, pretože to je dôležité v tejto otázke že správa bude załatwiona pozitívne i nemá obav. Ja e, sa vôbec neobávam, že by, nebol, by neboli splnené všetky, e, všetky podmienky e, našich pravidel, takže prosím, aby ste sa toho nebali. Dear colleagues. Vážení kolegovia, je to e, evakuačné cvičenie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 necessary, Zlowski.